All right. Uh, ladies and gentlemen, good morning and welcome to our... Chcel by som uh, všetkých privítať na zasadnutí našeho výboru a prvý bod uh, programu je, že by sme mali zaznamenať akékoľvek zmeny programu, ale myslím, že takéto návrhy nie sú a preto príjmeme dnešný program a prejdeme na krátku správu o stretnutie koordinátorov e, zo včera večera. E, niektoré rozhodnutia boli na tomto stretnutí e, prijaté, ktoré sa týkajú delegácie, ktorá bude vyslaná do Talianska v marci. A podporujeme žiadosť na využitie hemicyklu delegáciou Európskeho zastúpenia podnikov v druhej polovici tohto roku ktorá bude vypracovať, vypracovávať posudok e, Európskeho výskumného priestoru. A samozrejme privítame aj skupiny, ktoré zvažujú prípadné workshopy v tejto oblasti. E, predsedkynia bola poverená vypracovať list o zjednodušení procedúry pri vypracovávaní e, priorit našej, našeho výboru na rok 2015 a takisto e, predsednička bola poverená vypracovať stanovisko o dohode s Marokom a bolo dohodnuté, že odložíme rozhodnutie o e, vyhlásení stanoviska našeho výboru e, k schéme obchodovania s emisiami kým sa predsednička nestretne s výborom pre životné prostredie a nestanovia si časový plán. A k tejto záležitosti sa vrátime ešte na nadchádzajúcom stretnutí koordinátorov. Máte k tomuto nejaké otázky? Pokiaľ tomu tak nie, považujem vaše mlčanie za to, že žiadne otázky nie sú. Prejdeme teda na ďalší bod na našom programe a tým je správa o zriadení spoločného podniku Shift to Rail. Je to eh, správa pani Josefy Andreas Barea. Bueno, este informe, como se sabe, forma parte de un paquete que ha Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, viete, že táto správa je súčasťou balíčka, ktorý je eh, trochu oneskorený a myšlienkou je hovoriť o fakte, že e, e, spoločný podnik a spoločná snaha je zablokovaná v podstate spolu s balíčkom o pozemnej doprave. Chceli sme poukázať na niekoľko oblastí, na veci, ktoré nefungovali vďaka nedostatku koordinácií alebo sa vyskytla duplikácia snách vyskytla sa tu výrazná mobilizácia e, súkromného kapitálu a malých a stredných podnikov a myšlienkou je, je zdvojnásobiť naše snahy v oblasti e, výskumu a vývoja, zároveň znížiť náklady s ohľadom na životný cyklus e, dopravných prostriedkov, údržby, infraštruktúry, vozového parku, ale takisto aj zvýšiť kapacitu a zvýšiť spolahlivosť a bezpečnosť. Máme všeobecný strategický eh, plán v rámci európskej stratégie, aby sme propagovali výskum a eh, vývoj, ktorý sa má sústrediť na 5 oblastí, ktoré sú kľúčové. Kvalita služieb, zlepšenie služieb, eh, zrýchlenie služieb, zvýšenie bezpečnosti a e, kvality, zlepšovanie správy, e, prepravy viacej kvality a zvýšenie snách na e, vyhnutie sa negatívnym dopadom mať inteligentné systémy predávania lístkov a systémy na riešenie zložitých situácií a ako zlepšiť logistiku my sme zaznamenali fakt, že existuje množstvo možností, ktoré si môžeme e, vybrať a myslíme si takisto, že je veľmi dôležité, aby sme k tomuto pre, predložili pozmeňovací návrh za tým účelom, aby sme zlepšili participáciu a možnosť prispieť lepšie tým spoločnosťam, ktoré sa na tomto projekte e, zúčastnia, ktoré e, budú investovať približne 13 miliónov eur v nadchádzajúcom období a aby ich investícia bola zabezpečená. Samozrejme, e, rozpočet sa neustále znižuje aj na túto oblasť približne o 420 miliónov eur. a nemyslíme si, že tieto veci sú naozaj a fungujú tak, ako by mali v súčasnosti členovia tohto spoločného podniku majú 40 pričom e, štát vlastní 60 Myslíme si, e, že že by práve v zastúpeniach vedenia tohto spoločného podniku mala byť lepšia reprezentatívnosť, respektíve zastúpenie jednotlivých strán. A v zásade preto, pretože je to spočný e, podnik e, komisie partnerov a asociovaných partnerov. Snažíme sa byť transparentní a otvorení a zdôrazniť e, dôležitosť železničnej dopravnej agentúry, ktorá je verejným orgánom a ktorá by mala e, byť schopná mať prehľad o tom, čo sa v tejto oblasti e, deje a poskytovať konzultácie e, v rámci trhu a podávať excelentné služby. Videli sme tu technologické iniciatívy v rámci týchto spoločných podnikov, takže myslíme si, že táto iniciatíva Shift to Rail je veľmi dôležitá, otvára nové e, možnosti, aby sme mohli vyhovieť našim vlastným požiadavkám a myslíme si, že je to aj spôsob, ako dosiahnuť lepšie zastúpenie jednotlivých aktérov. Myslíme si, že e, by aj malé a stredné podniky mali hrať dôležitú, ale respektíve dôležitejšiu úlohu e, v tomto ohľade Musíme sa e, zamyslieť nad transparentnosťou, e, príležitosťami, ale aj rýchlosťou, akou reagujeme na tieto e, príležitosti. Takže toto je v zásade ten všeobecný duch správy, ktorú prekladáme. Ďakujem veľmi pekne, pani Andres Barea. A teraz prejdeme k tieňovým spravodajcom. Pán Carvalho, hm, sa páči. Dobré ráno, pán predseda. Pani Oldy by sa chcela ospravedlniť za to, že sa dnes nemôže zúčastniť tohto stretnutia kvôli rodinným záležitostiam a požiadala ma, aby som hovorila v jej mene. Shift to Rail je naozaj dôležitým komponentom eh, priorít eh, Európa 2020 a má za cieľ aj zlepšovať priemyselné kapacity. Je to v rámci niekoľko iniciatív, z ktorých jedna je verejno-súkromné partnerstvo, ktoré viedlo k veľmi úspešným modelom. Téma Shift to Rail je novým spoločným podnikom, ktorá skupina EPP podporuje. Chceli by sme preto poďakovať všetkým tým, ktorí túto iniciatívu vypracovali a aj partnerom eh, v rámci UNI, ktorí sa zúčastnili na vypracovávaní tohto eh, projektu. Návrh správy je naozaj veľmi dobrý. Pani Ody by chcela eh, zdôrazniť, že podporujeme Pán Ody by chcel zdôrazniť, že aj horizontálne priority sú veľmi dôležité. Napriek tomu, čo sa týka krátenia rozpočtu vo výške 5%. Pán Ody má niektoré pochybnosti. Shift to Rail bol e, prejednaný a navrhnutý v rámci Horizontu Európu 2020 s určitým rozpočtom. Tento rozpočet, ktorý navrhla komisia, už bol raz e, krátený o 70 miliárd. Ďalší, doda- ďalšie dodatočné krátenie o 5 sa môže zdať, že parlament nedostatočne podporuje túto iniciatívu. Existuje tu aj určitá špecifickosť e, podniku Shift e, to Rail, pretože v rozsahu jeho pôsobnosti e, bude podporovaná jednotlivými partnermi. To znamená, že výskumníci a priemyselné podniky nebudú plniť iné ciele v súvislosti s horizontom 2020 okrem rozsahu e, tohto e, podniku. Pán Ody hovorí o percentuálnom zastúpení jednotlivých ak- aktérov. Toto je rovnovážne e, rozhodnutie a zmeny v tomto ohľade budú si, si budú vyžadovať súhlas komisia a ostatných aktérov mohlo by to byť príliš komplikované, aby sme dosiahli novú dohodu do konca apríla. Možno by, by spravodajkyňa mohla predložiť svoj názor na časový rozvrh, čo sa týka zakladajúcich členov a partnerov. Tí by mali byť zastupovaní eh, sami, e, samotnými priemyselnými e, podnikmi, ako tomu bolo doteraz. Z tohto e, dôvodu pán Ody navrhuje, nasleduje znenie a dúfa, že pani Andreas Barea a ostatní tieňoví spravodajcovia by mohli podporiť vzhľadom na to, že záležitosti v prílohe 2 a ostatné právnické osoby, ktoré prispievajú e, v rámci sumy 130 miliónov e, v rámci projektu Shift to Rail. Čo sa týka asociovaných e, členov a ich špecifikácie, ktoré plnia jednotnú identitu a jednotnú kompetenciu, tí by mali byť automaticky zastúpení v správnej rade. Mám to aj písomne, keby sa pani Bará chcela na to e, pozrieť osobne. Takže pán Audi sa opetrne ospravedlňuje, že tu nemôže byť e, osobne a dúfa, že docelíme dohodu a nájdeme kompromisné riešenie v rámci gréckého predsedníctva, aby sme mohli túto legislatívu finalizovať, pretože je naozaj veľmi dôležitá pre európsku dopravu. Ďakujem veľmi pekne, pani Karvalio. pán Johansen. Hovoríte e, v mene tieňového spravodajcu, alebo sa snažíte iba upútať moju pozornosť? Ja vystúpim, ale nebudem hovoriť v mene tieňového spravodajcu, ale chcem vystúpiť. Ďakujem pekne. Dobre, napíšeme vás do zoznamu. Pán Ejla. Ďakujem pekne. Ja rozdelím svoje vystúpenie na dve časti, preto všetkým tá procesná. Myslím si, že je potrebné pochopiť, že Shift to Rail je súčasťou väčšieho balíka v rámci investičného balíka do inovácií komisia, ale v skutočnosti to nespada do spolurozhodovania. Čiže to, čo sa deje teraz, znamená to, že ITRE odhlasovalo tomto balíku, odhlasoval tento balík minulý mesiac. Máme tu horizontálnu dohodu a takisto aj dohodu z hľadiska rozpočtu ktorý, v ktorom budeme robiť horizontálne krátenia, čiže nejde tu len o takéto krátenie, ale ide o celkové krátenie, ktoré je oveľa vyššie ako 5%, 5% navrhlo ITRE. Takže tieto horizontálne otázky sme v prvom trialogu pomerne úspešne zastrešili a niektoré záležitosti parlamentu boli zohľadnené, ale rade sa podarilo usporiadať e, otázky konzultácií a otázky spolurozhodovania medzi radou a komisiou. Podľa mňa je dôležité, pretože ak nie, tak e, jednoducho to časovo nebudeme stíhať, aby sme sa neformálne dohodli s radou a komisiou na tom, že zakomponujeme rokovania do trialogu, pretože ak nie, tak to stane podľa mňa iba ako na konzultácie a nie je veľmi pravdepodobné, že rada zohľadní naše názory. Pre všetkým aj preto, že ja som jednoducho presvedčený o tom, že, nám, že už nemáme čas. A teraz k veci. Chápem to, že španielská spravodajkyňa má záujem na opätovnom otvorení tejto problematiky, pretože sú tu silné snahy španielskej spoločnosti dostať sa do skupiny zakladajúcich členov. Ja nie som proti samotnému obsahu. Myslím si, že problémom je princíp. Ak parlament znovu otvára balíky, ktoré boli, o ktorých sa rokovalo tri roky medzi komisiou a priemyslom a predovšetkým e, vzhľadom na priemysel, tak potom e, každá firma, ktorá sa chce jednoducho následne po prijatom rozhodnutí dostať do nejakého konzorcia, tak potom s tým nebude mať žiaden problém a my si spravíme veľký problém. Sú to pozmejúce návrhy 2, 7, 2, 5, 17 a 24, ktoré znovu otvárajú zoznam zakladajúcich členov. Po druhé, máme problém s pozmenujúcimi návrhmi o rovnováhe prerozdelenia zakladajúcich členov, e, teda financovania, pardon, je tu určitý horizontálny aspekt, ktorý vyplýva z pravidel. Snažíme sa proces alokovania peňazí v rámci projektov aj spoločných technologických iniciatív, vyváženým. A nechceme, aby všetko ostalo buď na zakladajúcich členov alebo na veľké priemyselné podniky, ale pre rozdelenie rozpočtu takým spôsobom, ako to navrhuje pani spravodajkyňa, neodráža realitu v danom sektore. Jednoducho veľa viac peňazí by sa priradilo spoločnostiam, ktoré majú takú veľkosť, že jednoducho nedokážu takéto veci zrealizovať. Takže podľa mňa je tu zdravé principiálne porozumenie medzi priemyslom a všetkými organizáciami vrátane malých a stredných podnikov, že takéto alokovanie by sa malo rozhodovať 40 pre zakladajúcich členov, 30 pre asociovaných a 30 pre malé a stredné podniky. A že to je realistické prerozdelenie, pretože ak nie, a to je aj súčasťou procesu distribúcie, o ktorom sa rokovalo, v korzonciu s komisiou a ak začneme zasahovať tu a teraz do týchto vecí, tak vytvoríme len chaos. A pokazíme vlastne tú prípravu za posledné tri roky a pravdepodobne to jednoducho neprejde. Buď to rada nepríjme, pretože aj tak je to iba cez konzultácie s nami a po druhé, e, nestihne sa to v čase harmonogramu, pretože každý sa obráti na správu, bude, budú sa môcť robiť konzultácie a jednoducho do aprílovej plenárky sa to nestihne. Takže výsledkom bude to, že to sa dostane do druhého kola, či v nejakom roku 2017 budú k dispozícii finančné prostriedky na druhé kolo iniciatív GTI, to sa nevie. Takže principiálne by sme mali dodržiavať ten horizontálne návrhy, ktoré tu boli, mali by sme ich prediskutovať so spravodajcom a realisticky by sme sa mali snažiť zakomponovať neformálne do prebiehajúcich trialogov tieto veci, pretože ak nie, tak to ostane len na úrovni konzultácií a jednoducho sa to nedostane na tú úroveň, aby sme mohli s komisiou a radou o týchto veciach konkrétne rokovať. Ďakujem pekne. Pán Vidal Kvadras. Ďakujem pekne. V európskom sektore železničnej dopravy je veľká hospodárska súťaž a e, Technológia sa vyvíja veľmi rýchlo, je to odvetvie, ktoré expanduje a to znamená, že na základe posledného výberového konania a e, nových e, v podstate vyhrávajú, e, vyhrávajú nové krajiny, rýchlo sa rozvíjajúce krajiny. To znamená, že naše podniky robia vývoj, výskum a je to naozaj možný zdroj úspechu európskeho priemyslu, ale konkurencia je silná. Konkurencia, ktorá prichádza od iných veľmocí a jednoducho nesmieme zaspať na Vavrinoch. Takže, čo sa týka tejto spoločnej technologickej iniciatívy, myslím si, že to je vynikajúca iniciatíva, podporujeme ju a komisia si myslím, že spravila dobre, keď takéto niečo navrhla. Ako už pravodajkina vysvetlila, ide o to, že sa hľadajú verejno-súkromné partnerstva na podporu činnosti v oblasti vývoja a výskumu, čo znamená aj to, že náš železničný sektor bude stať vždy na popredí a bude konkurencieschopný voči rivalom v iných regiónoch sveta. ale zároveň veľkou prioritou je aj to, že cez túto správu sa nám, aby sa nám cez túto správu podarilo presadiť všetko, čo chceme ešte do konca tohto volebného obdobia. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni, ktorá konala veľmi rýchlo a pripravila text, ktorý je podľa mňa veľmi dobrý. Zároveň, tak ako aj vysvetlila, navrhuje potrebné zmeny. Napríklad väčšiu mieru flexibility, čo sa týka vytvárania skupiny zakladajúcich členov za predpokladu splnenia podmienok, ktoré boli stanovené ešte predtým, ako nariadenie vstúpilo do platnosti. Nechceme tu mať nejaký veľký boj medzi veľkými európskymi firmami. Nie, toto by mal byť práve rámec pre ich spoluprácu a spájanie úsilia a zdrojov. Nechceme vytvárať rivalitu medzi európskymi spoločnosťami. Čiže to je návrh pani spravodajkyne, ktorý je podľa mňa veľmi dobrý. A keď uvádza, že sa musíme snažiť zapojiť celý sektor vo väčšej miere a nie len teda veľké firmy, no aj tu by sme mali podporiť tento názor, podľa mňa, pretože okrem toho navrhujú aj postupy, ktoré súvisia s transparentnosťou a nezávislým hodnotením prínosov jednotlivých firiem, ktoré sa zúčastňujú výberového konania. Takže myslím, že tá iniciatíva je veľmi dobrá, je to nutný krok, je to veľmi dobrá správa našej pani spravodajkyne a teraz neostáva nič iné, len konať rýchlo, aby sa to všetko ešte ukončilo pred voľbami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Prody, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, iba v krátkosti. Aj táto spoločná iniciatíva je nesmierne e, dôležitá. V prvom rade mi dovolte povedať, že je to dôležité z, perspekt- z perspektívy opätovnej industrializácie Európy, čo je podľa nás veľmi dôležitý prvok, aby sme naštartovali opätovne ekonomiku. Takisto aj z pohľadu životného prostredia je táto téma e, dôležitá, pretože predstavuje dopravu, ktorá je optimalizovaná a predstavuje veľmi schodnú alternatívu na vzdialenosti e, e, strednej dĺžky. A samozrejme umožňuje to zapojiť všetky e, krajiny a všetkých konštruktérov prejsť na spoločný systém a konečne vytvoriť absolútnu kompatibilitu naprieč jednotlivými krajinami. Takže podľa nás je to nesmierne dôležité a súhlasím s tým, aby sme vyvinuli všetko úsilie, ktoré je potrebné na to, aby sme e, túto iniciatívu presadili. Pretože e, priemyselný rozvoj nemôže už dlhšie čakať. Chcel by som počiarknúť, že toto by mohlo byť aj podmienkou na to, aby sme e, dospeli k tomu, aby sme mali skutočných európskych gestorov e, dopravy, ktorá v konečnom dôsledku povedie k optimalizácii dopravy. A samozrejme aj k optimalizácii tých, ktorí takúto dopravu využívajú. Bol by to naozaj e, veľmi európsky aspekt, pretože v súčasnosti už samotných a skutočných európskych dopravcov máme veľmi E, málo. A samozrejme, je veľmi dôležité aj, aké palivo sa počas, tohto, e, počas tejto dopravy využíva. Preto sa vyslovujem za podporu tohto dokumentu. Ďakujem. E, Ďakujem pekne, pani Del Castillo. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcela poblahoželať našej pani spravodajkyni, pretože bol na ňu vyvíjaný silný časový tlak a pri iných podobných iniciatívach tomu tak nebolo, keď hovoríme o spoločných podnikoch a iniciatívach v minulosti. Čiže aj toto je potrebné zohľadniť a zároveň si uvedomiť, že to nemala ľahké a z hľadiska časových termínov. Chcem zdôrazniť, že sa jedná o jeden zo sektorov, ktorý je globálne najviac zastúpený keď hovorím o nedostatku hospodárskej súťaže v niektorých sektoroch v európskom priemysle, potom tu práve naopak máme dočinenia so špičkovým sektorom, kedy európske spoločnosti naďalej na medzinárodnej scéne ukazujú, že dokážu konkurovať aj na medzinárodnej scéne a dostáva sa im veľkého uznania celosvetovo. Takže E, musíme veľmi obozretne zaobchádzať s takýmto sektorom. Áno, je tu problém mm, časových termínov, to je pravda. Predovšetkým, čo sa týka tejto iniciatívy Shift Rail, prechod na železnicu. Ale napriek tomu musíme zvážiť aj špecifiká tohto sektora, zamyslieť sa nad tým, či nad tým, že ak to nepodporíme teraz, tak v budúcnosti môže mať tento sektor problémy. Musíme sa zamýšľať aj nad takýmito dôsledkami, takže ja samozrejme podporujem akúkoľvek iniciatívu na zlepšenie textu. Musím povedať, že som to nečítala tak až veľmi detailne ako návrhy pána Odyho, ale myslím si, že návrhy pani spravodajkyne a aj návrhy pána Odyho a ďalšie návrhy, myslím si, že na všetkom by sme mali spolupracovať v rámci mála času, ktoré máme, aby sme z toho vyťažili čo najviac. Pokúsim sa aj ja potlačiť tieto veci vpred, tak aby sme vytvorili budúcnosti príležitosti pre účasť iných spoločností na takýchto projektoch. Ďakujem pekne. Pán Johansen. Ďakujem pekne. Niekoľko pripomienok. Predovšetkým podľa mňa je veľmi dôležité zvažovať túto iniciatívu Shift to Rail, tak ako povedali iní kolegovia, ako príležitosť posilniť e, priemyselný vývoj v Európe, ale zároveň je to aj súčasť víziev e, sociálneho vývoja. Musíme zlepšiť prepojenia medzi krajinami a, a ľuďmi v Európe. Čiže je to aj súčasť tohto kontextu. Súhlasím to, čo povedal pán Ilaj vo veľkej miere, keď hovoril o prepojením medzi týmto projektom a inými PPP, súkromovenými partnerstvami, pretože mm, takto môžeme zlepšiť vyhliadky eh, Shift Rail, ale zároveň môžeme ohroziť iné partnerstva, čiže musíme k tomu pristupovať obozretne. Musíme požiadať spravodajcov a tieňových spravodajcov, aby sa pridržali horizontálnych podmienok, ktoré sa vzťahujú na celý balík, tak ako to bolo dohodnuté, pretože ak nie, tak prehráme a nič nezískame. Musíme k tomu zaujať holistický prístup a tu súhlasím s tým, čo povedal pán Ile. Áno, samozrejme, on pracoval hodne na rozpracovanie ďalších aspektov balíka a na tom, aby to celé spolu fungovalo a držalo dohromady. Vieme, že uh, už sme tomu venovali veľa času a teraz zavádzať zmeny, no neviem, zmeny do toho, čo už bolo dohodnuté medzi podnikmi a komisiou. Musíme sa postarať o to, aby sme sa posunuli vpred, aby sme to príliš všetko nekomplikovali a tu hovorím o tom, čo povedal pán Rody, on nás to určité otázky ohľadom toho, či je rozumné teraz meniť požiadavky pre partnerstvo, čo podľa mňa povedie len k ďalším komplikáciám namiesto zjednodušenia. Ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, sa týka jedných pozmenujúcich návrhov spravodajkyne, číslo 16 konkrétne. Pozmenujúci návrh číslo 16 tu komisia hovorí o vysokokapacitných vlakoch, ale spravodajkyňa hovorí o vysokorýchlostných vlakoch. To je rozdiel. A podľa mňa to súvisí aj s hlasovaním ITRE o ďalších PPP, verejno-súkromných partnerstvách. Nechápem, o čo tu vlastne ide, pretože pani spravodajkyňa hovorí, že to je v súlade s ďalšími hlasovaniami výboru ITRE o verejne súkromných partnerstvách. Ja tomu nerozumiem, prečo vlastne v tomto prípade Shift to Rail sa to mení. Samozrejme, ja som za vysokorýchlostné vlaky, robil som lobbying vo Švedsku za takéto vlaky, ale vysokokapacitné vlaky, to čo povedala komisia, je podľa mňa oveľa lepší pojem a keď myslíte aj o, máte na mysle aj nákladné vlaky, to nie sú vysokorýchlostné vlaky, to sú skôr vysokokapacitné vlaky. A to znamená, takýmto spôsobom ošetríme aj nákladnú dopravu a tento pojem je podľa mňa lepší. Opäť je tu veľmi aktuálna téma sociálnych víziev, prepojenia spoločnosti, prepojenia ľudí, prepojenia krajín lepším spôsobom, čo je takisto veľmi dôležité aj pre hospodárskú súťaž. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Johansen. Pani Tratman, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela vrátiť k hospodárskym podmienkam projektu Shift ktorá Rail. Podporujem tento projekt od samého začiatku a myslím si, že sme sa po ťažkých diskusiách v kľúčovom sektore mm, na ktorého pleciach stojí naša perspektíva hospodárskeho naštartovania. Konečne sme sa dopracovali k návrhu, ktorý vychádza z toho, o čo sa už hodne diskutovalo. To znamená v súvislosti s iniciatívou Čisté nebo Clean Sky. Chcem sa poďakovať kolegyni Jozefe, ktorá odvedla vynikajúcu prácu a ktorá sa snaží spojiť všetkých partnerov, malých aj veľkých, v rámci tejto iniciatívy. Avšak vieme, že e, Mm, nemala veľa času a bolo tu intenzívny lobbying a boli tu kvalitné návrhy. Nehovorím teraz o strategických otázkach. Vieme, že ak je tu dlhodobé financovanie, tu zaujímavé dlhodobé financovanie, ktoré by malo pomôcť podnikom, pre všetkým zo súkromného sektora, zabezpečiť to, aby mali hospodárskú rovnováhu, aby teda mohli prispieť finančne a aby mali aj primeranú návratnosť svojich investícií. Tu mám otázku na kolegov, pretože trošku tomu nerozumiem. Nerozumiem tým zmenám v návrhoch, konkrétne čo sa týka príspevku zakladajúcich členov zo 40 na 30 To znamená, že európsky prínos e, sa mení zo 45 na nejakých 35 zhruba. Čo samozrejme spochybňuje uh, ekonomickú návratnosť investícií, záujmy stredných a malých podnikov, ktoré sú súčasťou sektora a ktoré potrebujú túto iniciatívu, ne, to neprospieva veľmi, keď sa, z, keď sa naruší tá rovnováha alebo keď sa stane uh, krehkejšou. To znamená, tie návrhy musia stať na pevných nohách, pretože ja nechcem, aby parlament, s ktorým sa robia konzultácie na túto tému, aby mohol robiť návrhy, ktoré narušia to, o čom sa dlho diskutovalo medzi tými, ktorí to iniciovali a v konečnom dôsledku môže odradiť od dotiahnutia projektu do konca. Takže sú to závažné otázky, myslím si, že k ním treba pristupovať rozumným spôsobom a v každom prípade si musíme byť istí v tom, že tí, ktorí prinesú veľkú časť investície, môžu investovať e, v podmienkach vyváženého prínosu zo strany únie a ich prínosu. Myslím si, že je na prospech všetkých, ak do projektu pôjdu všetci s tým, že budú mať vyhliadky na úspech. Otázka na kolegov. Chcem teda vedieť, áno, chápem tie pozitívne návrhy, a súhlasím s nimi, pretože je potrebné, aby malé a stredné podniky aj v mojom regióne, ja podporujem železnicu nielen e, čo sa týka primestskej dopravy a osobnej dopravy, ale aj nákladnej dopravy. Ako predsednička e, sa snažím rozvíjať práve nákladnú železničnú dopravu. A viem, aké je to ťažké pre podniky dosiahnuť ciele Potrebujeme vytvárať trasy, potrebujeme mať vzťahy medzi e, stavebnými spoločnosťami a prevádzkovateľmi. Musia spolu dobre spolupracovať. Ja viem, o čom hovorím a dnes príjmame rozhodnutia, ktoré má byť strategické a ktoré má byť príjmané uh, tak, aby prinášalo podnikom ekonomickú istotu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pýtam sa, či ešte niekto sa hlási o slovo. Pán Eiler, nech sa páči, späť. Chcem sa poďakovať kolegyni Trautmann za jej vystúpenie, pretože naozaj sme pod časovým tlakom, ale predsa len nemali by sme zabúdať na čísla. Čo sa týka vyvažovania e, pridelovaných sum, tu nie je len o konkrétne peniaze, ktoré sú pridelené ehm, partnerom a združeniem, ktoré s tým súvisia, ale problém je v tom, že to priamo zniží sumy, ktoré sú pridelené na strane celého odvetvia. Teda keď e, vezmeme do úvahy peniaze zakladateľov eh, a obchodných partnerov, musíme si uvedomiť, že napokon mm, by sme minuli menej verejných peniazy a viac eh, peňazí zo súkromného sektora a to nemôže byť predsa našim cieľom. Eh, znamenalo by to, že celý tento sektor by sa musel na celú vec opätovne pozrieť, to by spôsobilo opäť eh, časový sklz a celé by to padlo možno. Teda ja som to chápal tak, že sa zhodneme takmer všetci na tom, že budeme hľadať vyšší podiel súkromného sektora, že nebudeme znižovať podiel súkromného sektora a zároveň eh, vlastne platí, že ani nemáme peniaze eh, na strane verejných výdavkov, aby sme to vyvážili. Ja si dovolím rozoslať eh, kolegom eh, dokument, im pomôže uvedomiť si, čo to vlastne v praxi znamená. Nede tu len o, o akési vyváženie. To je síce pekné, bolo by to pekné pre malé stredné podniky, ale významne by to znížilo rozpočet eh, na celý tento návrh. A myslím, že v tomto štádiu, keď parlament tak výrazne bojoval za to, aby tento návrh sa dostal do rozpočtu v júli, sa to nepodarilo na ten prvý pokus a bolo to spoločné úsilie spravodajkyne aj všetkých nás, aby sme presadili Shift to Rail, aby sa oživil dokonca ani v novembri, to ešte vôbec nebolo isté, či sa to podarí. Nemôžeme predsa pripustiť, aby parlament teraz nakoniec ako by podkopával svoju vlastnú iniciatívu. Myslím, že tu ide naozaj o vážne veci a musíme sa na to pozornejšie pozrieť, čo to vlastne v praxi znamená pre celý tento návrh. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ešte niekto, prosím? Ak nie, tak eh, sa obracím na komisiu. Nech sa páči, pani Jelko, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som sa najskôr poďakovať spravodajkyni pani Barea za jej správu a chcela by som poznamenať, eh, že vieme, že vynaložila obrovské úsilie do tejto mm, na vypracovaní tejto správy. Chceme sa aj za to poďakovať, eh, pretože ide o to, že chceme, aby na železničiach bolo viac pasažierov, cestujúcich a aj prepravovaného nákladného tovaru. Domnievame sa, že Shift to Rail je technologickým pilierom nášho úsilia vytvoriť eh, jednotný priestor železníc v Európe. Zaznamenali sme mnoho rôznych pokusov opätovne oživiť eh, európske železnice to si uvedomujeme. A tento konkrétny pokus je naozaj veľmi významný pre komisiu. Teda na tomto mieste si vás komisia dovoluje požiadať, aby sa to čo najskôr schválilo a podporilo. Prinieslo by to veľmi dôležitú podporu pre inovácie v železničnom sektore a chcem vás naozaj poprosiť, aby sme takto pomohli celému tomuto sektoru a schválili to čo najrychlejšie. Teraz sa eh, sa dostávam k pozmeňovacím návrhom. Komisia e, podporuje veľkú väčšinu tých horizontálnych pozmeňovacích návrhov a budeme spolu s vami pracovať veľmi konštruktívne, aby sme ich všetky prebrali. Je tu však e, jeden problémový bod, e, konkrétne návrh 8. Už to niekto spomenul, konkrétne zrejme pán dohody, že šif, ktorý bol schválený po výzračnom finančnom rámci a preto to zníženie už je započítané v návrhu a preto ďalšie zníženie pre shift rail by znamenalo, že tento projekt by platil dvakrát e, takýmto znížením financovania. Preto vás chcem e, poprosiť, aby ste nepodporili návrh 8. Pre ten zvyšok myslím, že tam nájdeme nejaké riešenie, ale pozmeňovací návrh 8, tu vás chcem požiadať, aby ste nás podporili a zamietli ho. A teraz by som prešla ku konkrétnym pozmeňovacím návrhom spravodajkyne pani Baré. Myslím, že sa nám podarí nájsť vhodné riešenie. Isté, že je tu niekoľko návrhov, ktoré nemôžeme podporiť. A to z dôvodov, ktoré už boli vysvetlené. Pán Eller, pán Odia, pani Trautmann to formulovali tak eh, výstižne, že to nebudem ani opakovať Povedala by som však, že tá veľmi krehká rovnováha, ktorá je výsledkom eh, dlhodobých rokovaní, ktoré trvali celé mesiace, by bola ohrozená. Preto návrhy 2, 15, 17 a 24 by pre komisiu neboli priateľné. Chápeme však, návrhy, ktoré pani spravodajkynia predkladá a preto veríme, že sa nám podarí nájsť riešenie v tom, že predložíme nové znenie návrhu 19, kde v zásade nemôžeme podporiť jej pozmievací návrh, ale môžeme vložiť do textu, konkrétne v bode C, znenie nasledovné. Spojený člen, ktorý by plnil eh, kritéria ako jednotný právny subjekt, ktoré sú uvedené v prílohe 1 bod 2, by automaticky boli e, zastúpení v správnej rade. Toto je pokus komisie nájsť nejaké vhodné riešenie na tento problémový návrh. E, už sme to predlžili aj rade, aby sme priblížili štatút e, týchto pridružených členov k zakladajúcim členom pretože prispie, budú prispievať rovnakou čiastkou viac menej. Nemôžu však byť automaticky zastúpení v správnej rade a preto sa domnievame, že toto riešenie, ktoré navrhujeme, by bolo vhodné na to, aby sa vyriešil tento problém s pozňacím návrhom, ktorý predkladá pani spravodajkyňa. Takže ešte raz vás chcem mm, vyzvať do eh, rovnakom duchu, ako povedala pani Trautmann aj pán Ody, a môžem zopakovať, že tie rozpočtové škrty, tých, e, to rozdelenie na 40-30-30 a otvorenie uzavretého zoznamu v prílohe 2 je pre nás nepriateľné. Všetky ostatné riešenia však e, preto, aby sme dostali túto iniciatívu na nohy, aby sme podporili tento sektor, sme ochotní podporiť a sme ochotní pracovať aj na kompromisoch. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz sa obraciam späť na spravodajkyňu, aby uzavrela túto rozpravu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili a blahoželali nám k tomu, že sme za taký krátky čas vypracovali túto správu. Je pravda, že času bolo málo a naozaj sme museli zintenzívniť naše úsilie aby sme ju na, naozaj stihli vypracovať. Komisia musí pochopiť, že my potrebujeme dostatok času na to, aby sme veci prediskutovali. Teraz by som prešla konkrétne body, ktoré sa tu spomenuli. Pána Odyho zastupuje pani Karvajo. Vypočuli sme si jeho vyjadrenie Mali by sme podľa mňa uznať, že táto správa je súčasťou širšieho balíčka. Sú isté horizontálne normy, ktoré boli zavedené a nemôžeme sa od nich vzdialiť. Väčšina skupín by to zrejme podporila. Nemôžeme predsa teraz podkopávať ekonomické podmienky, ktoré viedli k dohode o, o rozpočte parlamentu a ďalšie veci, ktoré už boli dohodnuté. Už to bol spomenutý časový faktor, je dôležité, aby sme to uzavreli ešte pred voľbami, súhlasíme, že času je málo, pracujeme pod tlakom, ale musíme zabezpečiť dostatočnú rovnováhu v našich rokovaniach a taktiež dostatočnú míru transparentnosti. Ďalej otázka vysokokapacitných, eh, respektíve vysokorýchlostných vlakov to sa tu spomenulo, možno som to mala e, vysvetliť trochu podrobnejšie. My sme chceli, aby vysokorýchlostné vlaky boli spomenuté, aj keď sa to v pôvodnej správe nezdôrazňovalo. Možno by som sa mala ešte raz pozrieť na svoje poznámky a potom sa vrátim na kolegu priamo. Domnívame sa, že vysokorýchlostné vlaky by tiež mali byť spomenuté v tejto správe. Teraz by som prešla k tým najproblematickejším bodom Niektorí tvrdia, že je tu akýsi faktor osobnej motivácie. Ja sa nesnažím presadiť žiadnu konkrétnu firmu do správnej rady, je to iba taký predbežný zoznam. Považujem za zvláštne, že sa zostaví uzavretý zoznam ešte predtým, ako má parlament možnosť vyjadriť tak tejto správe. Poviem to otvorene, tak ako to urobil aj pán Eiler. Rada a komisia prijali rozhodnutia, avšak to neznamená, že nemôžeme o týchto veciach diskutovať aj my tu v parlamente. nebáme sa, že by mali byť pre všetkých rovnaké príležitosti a že by mala byť dostatočná transparentnosť. Tento zoznam by nemal byť uzavretý, mal by to byť len predbežný zoznam. Zdá sa, že štatút zakladajúcich a pridružených členov sa dostalo trochu do slepej uličky. Aký je rozdiel medzi pridruženým členom a zakladajúcimi? Respektíve, aké práva by mal takýto pridružený člen oproti zakladajúcemu členu, členovi? Ďalej, ako to vyzerá so zoznamom členov správnej rady? Tí predsa budú pracovať na tých najdôležitejších rozhodnutiach mal by tento zoznam byť uzavretý. Keď e, bude správa schválená, iba firmy, ktoré budú splňať tieto kritéria, by sa mali možnosť tam dostať. Podľa mňa by to bolo nespravodlivé. Pán Eller sa vyjadril, že už bolo prijaté rozhodnutie, ale celkom istia parlament sa k tomu môže vyjadriť. Nie všetky rozhodnutia sa môžu prijať bez toho, aby sa na nich podielal parlament. Čo sa týka pridelovania my sme veľmi pozorne preštudovali všetky naše výpočty a dospeli sme k záveru, že ak by sme mali uzavretý zoznam a podiel 10 mohli by sme zobrať tých 10 od zakladajúcich členov a ponúknuť to malým a stredným podnikom. Malé a stredné podniky sú predsa budúcnosťou Európy teda rovnováha by ostala rovnaká. Ešte stále by to bolo vyvážené, iba by sme to trošku popresúvali. Ja naozaj nechápem, prečo by to mal byť taký závažný problém. Myslím, že by sme sa mali pokúsiť e, sústrediť sa na dialog a nie na konfrontačné e, diskusie. Komisia nás oslovila s relatívne uzavretou vecou. A teraz sa venujeme otázke predružených členov, ktorí splňajú tieto kritériá. Chceme vedieť, aké by mali práva, či budú pochádzať zo sektora železníc, alebo či to budú firmy, ktoré budú hnacou silou budúceho európskeho priemyslu. Domnívam sa, že komisia by mala prehodnotiť svoj postoj a mala by tiež uznať, že aj parlament môže mať názor na tieto veci. Ďakujem. Yeah. Thank you very much. Ďakujeme pekne pani spravodajkyni. Zdalo sa mi, že dodržiavame stanovený časový plán. Keďže hovoríme o vlakoch, tak by to celkom bolo aj na mieste, ale komisie ešte žiada opätovne o slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by chcela len objasniť dve veci, ak dovolíte, po vystúpení pani spravodajkyne. Generálne riaditeľstvo e, mu neprišlo s návrhom, aby šifter bol predmetom uzoretého e, zoznamu. Vychádza to z článku 19 zmluvy, na základe ktorého musíme zabezpečiť dostatočné verejné aj súkromné prostriedky pre túto iniciatívu. Preto by som bol rada, keby sa to vzalo na vedomie. Taktiež ste sa pýtali na práva pridružených členov. Tak ako som už uviedla v tom citáte, pridružení členovia, ktorí by pôsobili ako jednotný právny subjekt, by, aby splňali kritéria, budú automaticky zastúpení v správnej rade. To znamená, že práva aj povinnosti by boli rovnaké potom, čo samozrejme vložia eh, do projektu rovnaké eh, peniaze. Tým pádom by ten zoznam členov správnej rady nebol zavretý. Čo sa týka vysokorýchlostných vlakov, komisia sa mi súhlasí. Pani spravodajkyňa a aj my by sme boli radi, keby do toho spadali aj vysokorýchlostné vlaky. Ale v návrhu 16a alebo vysokorýchlostné vlaky, pretože pre nás je dôležitý aj regionálny faktor. A ďalej, pokiaľ ide o ďalšie iniciatívy. My sa domnievame, že Shift Rail je súčasťou veľmi dôležitých iniciatív, ale neradi to vnímame iba ako súčasť eh, nejakých veľkých eh, iniciatív. Najmä nie, aby to viedlo k tomu, že tento projekt bude potrestaný dvakrát, najmä čo sa týka rozpočtových škrtov. Tento projekt je naozaj veľmi dôležitý pre inovácie v tomto sektore železníc, eh, pre celý sektor, aby rástol, aby vytvoril pracovné miesta v Európe bolo by vhodné, keby parlament sa e, trošku preniesol e, cez nejaké čiastkové záujmy, aby sa celá vec uzavrela schválila čo najskôr. Ďakujeme pekne. Chcete zareagovať, pani spravodajkyňa? Nech sa páči. Ďakujem pekne komisii. Spomedzi všetkých firiem je iba jedna na uzavretom zozname, ostatné sú na otvorenom zozname. Ja naozaj nechápem, v čom je rozdiel. Myslím, že sa na to musíme pozrieť ešte raz podrobnejšie. Bola by som rada, keby sme mali k dispozícii konkrétne znenie. Bola by som rada, keby podmienky, ktoré sa vzťahujú na pridružených členov, boli rovnaké ako na zakladajúcich členov. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli rozpravu k tomuto bodu. A Navrhovala by som, aby sme sa držali staroveného časového plánu. Lehota na pozmeňujúce návrhy vyprší o týždeň, po štvrtok na budúci týždeň je vhodné, aby sme teda dodržali túto lehotu, aby sme potom mohli 18. marca hlasovať a potom, aby sa správa mohla odhlasovať na aprílovej plenárke. Ďakujeme pekne všetkým. Na dve minúty teraz prerušujem schôdzu a potom sa bude hlasovať. Uh, budeme pokračovať ďalším bodom na našom uh, programe a tým je hlasovanie. Poprosím všetkých, aby si všetci vytiahli hlasovacie karty a uh, zasunuli ich do hlasovacieho zariadenia a budeme mať testovacie hlasovanie návrhom je nemať teraz prestávku na kávu. Prosím, zahlasujte v testovacom hlasovaní. Všetci hlasovali. V poriadku, uzatváram hlasovanie. chápem a pochopil som, že jeden kolega zo sebou nemá hlasovaciu kartu, takže vaše hlasovanie zaznamenáme. Ďakujeme veľmi pekne. Takže prejdeme na prvý bod programu hlasovania, ktorý je program na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru. Je to správa spravodajkyne Amelie Andersdotter nemáte hlasovaciu kartu. H- hlásite sa o slovo? Po hlasovaní. E, niektorí z vás si mohli všim, všimnúť, že nie som pani Anders Dotter, ale v jej mene by som sa chcel e, poďakovať e, všetkým kolegom a pochopil som to tak, že spolupráca na tejto správe bola naozaj výborná, takže ďakujem v jej mene. Right. Um... Dobre, tí, ktorí sú za, hlasujeme elektronicky, ospravedlňujem sa, preto sme aj kontrolovali vaše karty. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Áno, tí z vás, ktorí nemajú karty, tých hlasovanie zaznamenáme. 32 za, 1 proti, plus 1 hlas, čiže dohromady 34 za, 1 proti. Ďakujeme pani spravodajkyni Andersdotter a teraz predlženie platnosti dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými. Spravodajkyňou je pani Amália Sartori a prejdeme i hneď na elektronické hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 27 za plus 2. Vy ste mali kartu, vy ste hlasovali. Takže 28 za, 2 proti a 4 sa zdržali. Takže schválené. Ďakujem veľmi pekne. Týmto uzatvárame elektronické hlasovanie. Tí z vás, ktorí chcú odísť a chytiť vlak a pán Neymer sa ešte prihlásil do diskusie. Chcel by som navrhnúť e, predsedovi, aby sme zakotvili do budúceho programu rozpravu e, s komisiou ohľadom výskumných programov. Ďakujem. To je veľmi dobrý nápad. E, nevieme, či sa niekto ale dostane do Švajčiarska, kde sa toto podujatie bude konať a či tam niekoho pustia, aby sme mohli takúto diskusiu mať. Prejdeme však teraz ďalej e, zdá sa, že väčšina ľudí odchádzajú, ale budeme pokračovať. Prejdeme teraz na zmenu smernice o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek. Toto je e, správa pána Bertota, ale ktorý tu nemôže dnes byť, ale pani Jordan tu dneska je, ktorá bude hovoriť v jeho mene. Takže pani Jordan, môžete chvíľku počkať, alebo môžete začať e, znovu hneď. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda budem e, čítať stanovisko spravodajcu v jeho mene. Mohol by som požiadať všetkých ostatných, aby ste rešpektovali rečníčku a pokiaľ máte veci, ktoré si chcete vybaviť, urobte tak mimo túto sálu. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. E, vystupujem v mene spravodajcu Fabricia Bertota. E, stanovisko komisie má za cel znižiť spotrebu e, ľahkých plastových tašiek a zameriava sa na produkty e, na e, hrúbku 11 až 50 mikronov. Je to tie najbežnejšie tašky a a fakt, že každý európsky občan používa a vyhadzuje každý rok 198 plastových tašiek a 90% z nich majú hrúbku menej ako 50 e, mikronov. To samozrejme zvyšuje mieru e, znečistenia a e, vedie k tomu, že viac ako 10 miliard plastových tašiek je každoročne e, vyhodených e, do e, prostredia. E, čo chceme dosiahnuť týmto návrhom je e, to, že chceme znížiť negatívny dopad e, na životné prostredie, ktoré vyplýva z vyhadzovania týchto e, tašiek a takisto aj e, predchádzať zvyšovaniu odpadov, ktoré pochádzajú z týchto tašiek. Využitím lepších zdrojov. To najdôležitejšie. Pozmeňovacie návrhy, ktoré sú zahrnuté do návrhu stanoviska, sú biovýrobky, ktoré ktoré ponúkajú riešenie. Spravodajca chcel e, podčiarknúť, že e, že e, tieto návrhy splňajú normu EN 13432 pre obnovu životného prostredia a takisto aj zámer členských štátov znovu naštartovať európsku priemyselnú produkciu po eh, objem chemických biovýrobkov v EU do roku 2020, vrátane bioplastov, biomazy, biorozpušťateľ, aktívnych biočinov a chemických surovín podľa odhadov bude narastať o 3 ročne, čím sa otvorí trh v hodnote 40 miliárd eur a poskytne viac než 90 tisíc pracovných miest iba v biochemickom priemysle. Prostredníctvom tohto návrhu e, členské štáty e, chcú podniknúť e, potrebné kroky na dosiahnutie dvoch cieľov. Do dvoch rokov od vstupu do platnosti tejto smernice E, e, chcú znížiť e, objem taškiek hrubých od 11 do 94 mikronov a vylúčiť ich z trhu pre supermarkety do troch rokov od vstupu do platnosti smernice zaviesť do obehu veľmi ľahké taške, ktoré majú hrúbku od 1 od 10 mikrónov, tu je síce napísané centimetrov, ale myslí sa e, mikrónov a tieto zaviesť do praxe e, supermarketov. E, spravodajca e, si myslí, že využitie takýchto e, tašiek by malo byť uvedené e, na trh s tým, že budú vyrobené e, z biomateriálov a z biokompostovateľných e, materiálov, ktoré naplňajú určité normy. A v zásade tom, popri tomto by sme sa mali vyhnúť aj riziku e, príliš veľa obalových materiálov, do ktorých sú produkty balené. To sa predovšetkým týka potravinárskych výrobkov a baliť výrobky potravinárskeho charakteru iba tam, kde si to nevyhnutne vyžiadujú hygienické nariadenia. Aha, ale aj tieto obaly majú byť postupne nahradené novými obalovými e, e, technikami, ktoré sú biolo, e, biologických materiálov a sú biokompostovateľné. A, a to sa samozrejme týka aj e, e, plastových e, tašiek. E, nebalené výrobky ako meso, mliečne výrobky a e, syry e, budú mať e, výnimku z redukčných cieľov tejto smernice. Tie obaly, ktoré splňajú normu EN 1343, 1343 a ktoré možno považovať za e, tovary z biologického materiálu podľa smernice 28432. Sme pevne presvedčení e, o tom, ale respektíve spravodajca pevne verí, e, že všetky návrhy v tomto v tomto stanovisku by mali byť vyhodnotené pozitívnym spôsobom, pretože zavádzajú reformný prístup k jednotlivým obalom a samozrejme sú ústretové aj voči spotrebiteľom spotrebiteľom a supermarketom. a iných foriem obalovej techniky. E, toto je e, stanovisko našeho spravodajcu, pána Bertota. Ďakujem. Bravo, ďakujeme veľmi pekne za e, prednesenie a teraz dávam slovo pánovi Prodimu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel som eh, vyjadriť eh, eh, princípy, na ktorých sú pozmeňovacie návrhy založené. Je tu niekoľko definícií založené na biologickom princípe napríklad, znamená pôvod prvotného materiálu alebo suroviny, čo môže byť biomasa napríklad, avšak nie, nie je tu nevyhnutná garancia biorozložiteľnosti a biokompostovateľnosti. E, toto sú vlastnosti, ktoré boli e, definované európskou normou a sú a fungujú na báze návrhu, ktorá, ktorý sa zakladá e, na plnení týchto cieľov. Takže tu by som chcel počiarknúť, že tieto ľahké plastové tašky plnia dôležitú úlohu, pretože evidentne zabezpečujú určitú ochranu e, tovarov a potravinárskych produktov, ktoré sa predávajú na váhu. Takže mm, majú dôležitú úlohu pri plnení hygienických noriem v potravinárskom priemysle. Musím ale toto vyzdvihnúť, že v konečnom dôsledku aj takéto tašky môžu byť užitočné, pretože nesúhlasím úplne s tým, aby sme zdaňovali bezvýhradným e, spôsobom takéto obalové techniky na základe ich pôvodu. E, čo je však dôležité, je, aby sme dospeli k tomu, aby tieto obalové materiály boli biodegrada, e, biodegradabilné a biokompostovateľné. To je samozrejme niečo, kde nemôžeme klásť nejaké medze v komerčnom využití takýchto obalov. Takže mali by sme dospieť k tomu, aby všetky tieto obaly, ktoré nie sú biorozložiteľné a nie sú biokompostovateľné, aby sme ich jednoducho vylúčili a, a musíme preferovať také materiály, ktoré zaručujú tieto vlastnosti na jednej strane a na druhej strane musia byť tieto materiály schopné byť rozložiteľné v prírode prirodzeným spôsobom. Čiže to je veľmi dôležité. Tieto biorozložiteľné obaly môžu aj zjednodušiť a môžu sa využívať aj iným spôsobom. A práve e, rozložiteľnosťou vo vlhkom prostredí a tým spôsobom e, zlepšiť vlastne recikláciu tej mokrej zložky, tej mokrej frakcie e, v rámci týchto e, obalov. Tým pádom takéto obaly môžu uľahčiť e, ich e, zber a skládkovanie. Takže existujú možnosti vyrobiť také obaly, také tašky, ktoré e, zlepšujú správu a nakladanie s odpadom a garantujú svoje úplné, tak povediať, zmiznutie z povrchu tejto zeme. A týmto spôsobom môže takýto materiál zaručiť, že sa vytvorí udržateľný a koherentný systém. Thank you very much. I... Ďakujem pekne. Pani Hasi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi a pani Jordan, ktorá ho zastúpila za doterajšiu odvedenú prácu. Návrh komisie do určitej miery vítame. Je o veľmi dôležitej téme, avšak návrh komisie je príliš slabý podľa mňa. A žiaľ, musím povedať, že aj spravodajca výboru ITRE vo svojom návrhu nezachádza dostatočne ďaleko. Takže najprv k celkovému problému. Pani Jordan už spomenula veľký počet plastových tašiek, ktoré sa šíria do životného prostredia a jednoducho zaplavujú a znečisťujú životné prostredie. Chcem tomu dodať aj to, že Severnom mori, keď sa študovali morské vtáky, asi 90 morských vtákov ehm, má v traviacom systéme, naše sa v traviacom systéme zvyšky plastov, to znamená iba jeden z 20 e, morských vtákov nemá v traviacom systéme žiadne plasty. V Spojenom kráľovstve sa zistilo, že na každú mílu je 72 plastových tašiek priemerne na plážach. A sú oblasti, kde plastové tašky alebo kúsky plastových obalov, že tam šestnásobne viac e, plastu na nejakej vodnej ploche ako planktónu. Čiže to je naozaj obrovský environmentálny problém a je potrebné s tým niečo spraviť ako som už povedala, návrh komisie je príliš slabý. Návrh komisie len v podstate právne podporuje tie členské štáty, ktoré chcú prijať národné opatrenia. Nevyzýva alebo nestimuluje k ničomu inému. Ani žiadnym iným spôsobom nestimuluje E, aktivity k znižovaniu počtu plastových tašiek. Takže Margaret Auken, spravodajkyňa z výboru Envy, navrhuje 80-percentný pokles ako záväzný cieľ do dvoch rokov. Takým spôsobom aby ciele pre jednotlivé krajiny, presne stanovené ciele pre jednotlivé krajiny záviseli od aktuálneho využívania plastových tašiek, to znamená v tých krajinách, kde sa viac využívajú a viac odhazujú plastové tašky, tam tie ciele budú vyššie a naopak. To vyzerá ako niečo veľmi prísne, ale vo všetkých krajinách, kde sa tieto veci testovali kde, a kde sa skúšali, kde sa robili projekty s povinnými poplatkami za plastové tašky, pokles ich využívania bol pomerne významný. ešte jedna pripomienka k tým ľahkým plastovým taškám, ktoré sa dajú opätovne využiť a na organický odpad. Ten posledný pozmenujúci návrh spravodajcu ITRE výboru. No vítam, že sa tu rozlišuje medzi tradičnými, ak to tak môžem povedať, plastovými taškami alebo neorganickými plastovými taškami a naozaj skutočne bio rozložiteľnými plastovými taškami. Ale myslím si, že rozlíšenie, ktoré navrhuje spravodajca, nie je dostatočne jasné. Pretože v mnohých prípadoch aj tzv. oxodegradovateľné plastové tašky sa predávajú ako by to boli biorozložiteľné plastové tašky, hoci tomu nie je tak. Tie nie sú biorozložiteľné, jednoducho sa rozložia len na malé častice, ktoré sú voľným okom neviditeľné, ale naďalej sú škodlivé pre životné prostredie a dostávajú sa do potravinového reťazca všetkých e, živočíchov Takže súhlasím so spravodajkyňou výboru Envy, že aj OXO rozložiteľné plastové tašky by mali byť zakázané a zvláštne zaobchádzanie by si zaslúžili iba naozaj skutočne bio rozložiteľné plastové tašky. Ďakujem pekne. Pán Kramer ako ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tu zastupujem pána Krojcmana, ktorý má na starosti stanovisko našej skupiny, nemôže tu však osobne byť, preto ma povaril, aby som to predniesol v jeho mene. V zásade oceňujeme veľmi vyvážené stanovisko spravodajkyne, spravodajcu v reakcii na návrh komisie, ale ak dovolíte niekoľko malých poznámok predsa len, myslím, že v diskusii o plastových taškách na jednej strane síce musíme vychádzať vždy z toho, že má zmysel redukovať plastové odpady, ale na druhej strane nemôžeme e, predsa takto demonizovať všetky plastové výrobky. S predsudkami už tu spomenula téma hygieny. E, taktiež e, sa neustále opakuje otázka, aká je vlastne alternatíva balenia. Na toto by nám mohla odpovedať možno komisia. Ak naozaj by sme sa dostali do sveta, kde by sa používalo menej plastových tašiek, Možno keby členské štáty pristúpili k zákazu, čo by vlastne spotrebiteľ robil namiesto toho, či sa to už preskúmalo, či by sme žili potom v svete, kde by sa používali papierové tašky a aká by bola e, ekologická bilancia toho. Možno by sme používali menej e, plastov, ale možno by sme museli potom e, mm, ničiť viac naše lesy a stromy. Čo sa týka stanoviska výboru Envy, dá sa síce povedať, že v rámci princípu subsidiarity by sa to malo nechať členských štátov. A ako sa zníži miera plastového odpadu na druhej strane, už e, celé roky vidíme taký nepotešiteľný trend, že sa vnútorný trh e, používa na to, aby sa obišli ekologické štandardy niektorých členských štátov. Myslím, že to nebolo cieľom autorov, pretože napokon sa môže stať, e, že sa to celé skomplikuje. Napríklad v jednom ženskom štáte budú povolené plastové tašky, v inom nie. A to nebude celkovo pre životné prostredie nejako prínosné. E, ďalšia vec, rozhodne nie je úlohou EÚ stanovovať, či by sa mali e, zavádzať poplatky e, za takéto plastové tašky. Mali by sme taktiež podľa mňa ešte preveriť, že diskusia o jednom plastovom výrobku, o plastovej taške, aby sa o tom nediskutovalo úplne izolovanie od toho, že máme veľmi prísnu legislatívu o odpadoch. Ja som pracoval na tejto legislatíve, diskutovalo sa o tom celé roky. Ešte stále to nie je plne uplatňované v praxi, sú tam predpisy na recykláciu, na opätovné využívanie a tak ďalej. Možno by bolo vhodnejšie neskôr sa postarať o to, aby aktuálne platná legislatíva o odpadoch vo všetkých členských štátoch bola plne uplatňovaná presadená do legislatívy, namiesto toho, aby sme hovorili o konkrétnych eh, produktoch, eh, ktoré sú tiež odpadmi. Myslím, že by to bolo vhodnejšie z hľadiska dosiahnutia cieľa, ako vypichovať takéto konkrétne jednotlivé produkty z týchto odpadov. Ďakujeme pekne, pán Henin. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. No, viete, opäť raz jedna téma, ktorá by umožnila Európskej únie pokročiť vpred. Pokročiť vpred v oblasti ochrany životného prostredia, pokročiť vpred v oblasti ochrany záujmov ľudí, záujmov zvierat, priemyslu a výskumu. A máme opäť pocit, že niekde sa zastavíme uprostred, pretože nevieme, či chceme sa e, v podstate vrátiť k tej prípasti za nami alebo istej prípasti, ktorá je pred nami. Mm, no, povieme, že ak teda nebudú plastové tašky, tak sa budú rúbať stromy, aby sme mali tašky z papiera. V dnešnej Európe Tie plastové tašky sú bio rozložiteľné, celkové biodroženie, ktoré sú e, vyrobené z odpadov zemiakových napríklad. Čo o tom vieme? Vieme, že je možné rozvíjať ďalej vývoj, e, pardon, výskum, podporiť výskum oblasti polnohospodárstva a priemyslu a zachovať zamestnanosť, pretože v tej, tu sa nehovorí o tom, že už teraz návrhy nie sú dostatočné, pretože máme pocit, že sa tu chránia záujmy e, nafto naftového, ropného lobby. E, máme nedostatok prvotných surovín pre výrobu plastových tašiek e, organizujeme jednoducho presuny podnikov, ktoré vyrábajú tieto plastové tašky e, smerom do rozvojových krajín, tam, kde sú lacné pracovné sily. A my navrhujeme, aby sme išli oveľa ďalej a konali inak. Poprvé, zdaniť všetky výrobky, navyše zdaniť všetky výrobky, ktoré sú nebezpečné pre zvieratá a nebezpečné pre ľudí výnimka z dane pre tie výrobky, ktoré sú úplne biorozložiteľné a ktoré sa vyrábajú na základe konkrétnej dohody medzi výskumom, polnohospodárstvom a priemyslom, aby sme pokračovali a vytvárali ďalej pracovné príležitosti v Európe. Či by sme mali pokračovať v tom, aby si každý mohol kúpiť, kto si chce kúpiť? No áno, ale za podmienky, a to je dôležité pravidlo, e, aby tu bola e, hospodárska súťaž slobodná, pretože e, hospodárska súťaž e, ohľadom výrobkov, ktoré pochádzajú z ropy, stojí na cenách a na tarifoch. Takže povedzme si to otvorene, tí, ktorí vyrábajú plastové tašky, tie ktoré sa preorientujú a budú vytvárať plastové tašky biorozložiteľné, sa približia k polnohospodárstvu, vytvoria pracovné príležitosti a dostá, posunú nás oveľa ďalej. Ďakujem pekne a slovo dostáva. Pani Merkis, ďakujem pekne. Pán predseda, prepačte, že som prišla neskoro. Momentálne pracujeme na kompromisných pozmenujúcich návrhoch výboru NV. Presne teraz sa na tom pracuje. A ide o to, že plastové tašky nie sú ani tak otázkou odpadu, pardon, no, otázkou efektívneho využívania zdrojov, ale to je skôr otázka odpadu. Ale okrem toho je to otázka správania sa, pretože niekedy správanie sa dá ovplyvniť politickými opatreniami, nevždy, ako to zažívame, ale niekedy áno. A vidíme, že krajiny, ktoré si počínajú najlepšie ako Fínsko či Írsko, používajú 300 krát menej tašiek ako iné krajiny, aj to pravdepodobne vďaka politickým opatreniam. Ja súhlasím so spravodajcom v tom, že by mal byť zákaz ľahkých plastových tašiek, ale navrhujem iné meritko, e, opätovnú použiteľnosť e, 135 krát, 2000, e, bol tu zákaz do roku 2019-2020 navrhovaný a ja súhlasím s celoeurópskym zákazom pre všetky nie biorozložiteľné pod 50 mikronov ako aj priemyselne rozložiteľné pod 50 mikronov e, v mieste predána, na tých predaných miestach. Potom e, ľahké tašky rozfúkava vietor a má to negatívny dopad na more, na pobrežie a na cestovný ruch samozrejme. Ide o to, že tie príliš ľahké tašky, tie veľmi ľahké tašky nie sú predmetom aktuálnych správ a hlásení a Diskutuje sa o tom, či im dať výnimku alebo nie. Ja som otvorená pre diskusiu a momentálne by som bola rada, aby išli do toho 80-percentného cieľa. Ide o to, že nemáme žiadne údaje o veľmi ľahkých taškách. Veľmi ťažko sa to dá vysledovať, ale e, smernica o obaloch dáva povinnosť samo nahlasovania a súhlasím s tými ďalšími vecami, ktoré tu zazneli, že si musíme dať veľký pozor, aby sme celú túto legislatívu nedali bokom od legislatívy odpadov, pretože E, je to súčasťou implementácie smernice o nakladaní s odpadmi a to správnym spôsobom. Toto musí byť doplnok, toto musí byť súčasťou legislatívy o odpadoch. E, vidíme, že sa tu presúvajú do budúcna staré myšlienky, spôsob, akým sme využívali tašky, ako sa správame a mali by sme ísť skôr smerom k iným myšlienkam, novým myšlienkam, napríklad využívanie sieťových tašiek namiesto plastových tašiek, ktoré využívajú menej materiálu a ktoré sú ľahšie rozložiteľné. Používa sa stále viac plastových tašiek v potravinárstve a to by mal byť náš hlavný cieľ. E, zamerať tieto opatrenia práve na sektor predaja potravín a potom neskôr sa e, pustiť aj do iných sektorov. Napríklad celý sektor internetu využíva množstvo plastových tašiek a mm, to sú veľmi hrubé odolné plastové tašky. A nemáme zatiaľ niečo, čím by sme ich mohli nahradiť, ale to by mal byť asi ďalší krok v ďalšej fáze. To znamená, po roku až po roku 2020, teda do roku 2020 iba potraviny a predaj. Čo sa týka biorozložiteľných, nepriemyselných, tam by sme to mali spoplatňovať. A potom je tu diskusia o biorozložiteľných taškách E, sú tu rôzne definície o tom, čo je biorozložiteľné a čo nie. Ide o to, že nie sú všetky a celkom rozložiteľné, pretože niekedy drobné častice ostávajú. Takže ak chcete naozaj rozložiteľné tašky, musíte mať dobrú definíciu. Napríklad existujú tzv. oxobiorozložiteľné tašky, ktoré nie sú vlastne biorozložiteľné, tie by mali byť postupne odstavené a zakázané mm, na základe správy, ktorú inicioval môj kolega pán Prody. Potom sa tu diskutovalo aj o otázke subsidiarity. To je dobrá diskusia, pretože vlastne som s tým aj začala. Vieme, že sú krajiny, ktoré majú veľmi nízku mieru spotreby plastových tašiek a sú iné krajiny, ktoré používajú 300 násobne viac tašiek. A to je obrovský rozdiel. Takže evidentne niektoré politiky fungujú a iné nie. A teda naozaj máme otázku, či sa to má nanútiť európskym právom alebo nie. K tomu môžem povedať len toľko, že moja politická skupina o tom ešte stále diskutuje. Diskutuje o tom, že je potrebné sa venovať tejto téme. A Samozrejme, prvo, to je prvotná otázka. Potom ďalšou otázkou je to, ako štrukturovať naše kompromisy, ale myslím si, že ak pôjdeme k tejto legislatíve, tak ten zákaz do roku 2020 je realizovateľný. Ďakujem pekne. Chce sa ešte nejaký kolega vyjadriť? Dobre, takže ak nie, tak sa obraciam na komisiu a na pani Miller, alebo pána Mileho. Pani Miller. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre všetkým by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu, poďakovať sa poslancom za diskusiu. Komisia v každom prípade zohľadní všetky pripomienky e, v nadchádzajúcom procese spolurozhodovania. E, navrhnem veci v kontexte iných iniciatív, ktoré momentálne prebiehajú. Pretože, ako ste si určite všimli, rozsah je veľmi obmedzený a diskusie hm, je zrejmé, sú zrejmé ekologické dopady odhadzovania plastových tašiek, ale zároveň je zrejmé aj to, že tu ide o plastový odpad vo všeobecnosti Takže je pochopiteľné, že diskusia, nápady o tom, čo by sa malo spraviť, presahujú rozsah tohto návrhu. Rozsah tohto návrhu je veľmi obmedzený. Zameriava sa výlučne na odhadzovanie ľahkých plastových tašiek. A dôvodom je to, že našim cieľom je boj proti znečisťovaniu mora. Ide o znečisťovanie morí plastovými taškami. Celkový objem plastov v rámci znečisťovania morí predstavuje asi 80 a odhaduje sa, že všetky tieto plasty v podstate z nich 70-80 sú práve odhodené plastové tašky. Čiže je zrejme, že ak sa obmedzí zahadzovanie plastových tašiek, že sa tým prispeje k boju proti znečisťovaniu morí. Zaznela požiadavka rady na komisiu, aby komisia konala. Tú požiadavku vyjadrili aj poslanci vo svojich otázkach na komisiu požiadavky. Prichádzajú aj zo strany verejnosti požiadavky konať v tejto veci. Takže komisia potom začala pripravovať tento návrh, ktorého cieľom bolo predložiť obmedzený návrh, ktorý, ako dúfame, sa schváli pomerne rýchlo a ktorý umožní členským štátom príjmať opatrenia zamerané aj na túto konkrétnu problematiku. Avšak to nie je jediná vec, ktorá sa robí v oblasti odpadov, pre všetkým plastových odpadov, plastových odpadov z obalov. Sú tu také tri dôležité iniciatívy, ktoré aktuálne prebiehajú. Prvým je veľké prehodnotenie smernice o odpadoch mm, o obaloch, tzv. fitness check, kontrol vhodnosti legislatívy a um, sú tu aj otázky ohľadom toho, či tieto legislatívne akty sú dostatočne účinné, efektívne, či tam nie sú zaostale, zastaralé ustanovenia, či je to prispôsobené e, smernici o odpadoch a či je potrebné mať ďalšie ustanovenia, či je eventuálne potrebné diferencovať Mm, sú tam percentá pre recykláciu a percentá pre opätovné použitie plastov bez ďalších špecifikácií. A kladieme si otázku, či je potrebné rozlišovať medzi rôznymi typmi plastov napríklad. Toto prehodnotenie ešte nie je ukončené. Pokiaľ viem, tak je to, je to obrovský kus práce. A teda mali sme pocit, že obmedzenie používania plastových tašiek vzhľadom na dramatickú situáciu e, morí. Jednoducho nemôžeme už ďalej čakať a musíme konať práve teraz, nečakať na výsledky toho celkového prehodnotenia vhodnosti aktuálnej legislatívy. Je tu ďalšia iniciatíva o plastovom odpade. Ako viete, nemáme koherentný celoeurópsky prístup k plastovým odpadom. Bola zverejnená zelená kniha, prebiehajú diskusie a verejné konzultácie a výsledky týchto diskusí, ako aj ďalších štúdií, budú zohľadnené v takom širšom prehodnotení, ktoré je naplánované takým spôsobom, že do leta môžete očakávať prvé pracovné dokumenty komisie v rámci prípravy ďalších diskusí na základe štúdií o efektívnosti a účinnosti uplatňovania smernice. Takže všetky výsledky výsledky sa potom vykryštalizujú do konkrétnych návrhov e, zmeniť aktuálnu legislatívu, ale to všetko nebude pred rokom 2015, možno až 2016. A to všetko vysvetľuje dôvody, pre ktoré teraz predkladáme e, návrhy s veľmi obmedzeným rozsahom Zaznelo to tu, že sa tu neriešia rôzne typy plastov, pretože jednoducho cieľom je znížiť mieru odhadzovania plastových tašiek. Áno, na trhu sú plastové tašky, ktoré sú biorozložiteľné, ale to znamená, že sa rozkladajú a mm, len e, v, do určitej miery je v závislosti od vlhkosti a teploty a samozrejme v, mor, v moriach tieto podmienky splnené nie sú. To znamená, všetky plastové tašky, ktoré sú zahodené, či už sú oxorozložiteľné, biorozložiteľné, alebo sú to tradičné plastové tašky, jednoducho sa rozpadnú na malé čiastočky mikro čiastočky plastov, ktoré ostanú v životnom prostredí rovnako dlho ako akýkoľvek iný typ plastov. Takže preto neriešime otázku biorozložiteľnosti. Ďalšia vec, o ktorej by som chcela hovoriť, sa týka tých veľmi tenkých, veľmi ľahkých plastových tašiek. Tieto nie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti návrhu, hoci Komisia zvažovala aj túto možnosť. No v končnom dôsledku, v končnom dôsledku keď idete do obchodov, um, máte ich tam v rolkách a môžete si odmotať, koľko chcete. Veľmi často sa používajú bez toho, aby ich ľudia potrebovali. Ľudia jednoducho si ich berú zo zvyku. A mali sme pocit, že nejakým veľmi jednoduchým opatrením, že sa tam uvedie Myslíte na životné prostredie, zoberte si len toľko, koľko potrebujete. Aj takýmto spôsobom môžu členské štáty znížiť používanie tohto typu plastových tašiek. Takže preto sme ich ponechali v rozsahu pôsobnosti, pretože myslíme si, že stále je priestor znížiť e, používanie týchto tašiek. Ten návrh je formovaný všeobecne, pretože sme mali pocit, že je potrebné ponechať na členské štáty, aby si sami zadefinovali, ako zrealizujú jednotlivé opatrenia. Aktuálna situácia svedčí jednoznačne aj o tom, že akýkoľvek typ opatrenia, ktoré príjme členský štát, má takmer okamžitý účinok. A preto sa tu upozorňuje na to, že len tie členské štáty, ktoré nemajú žiadne opatrenia, majú zároveň vysokú mieru spotreby. Mali sme pocit, že princíp subsidiarity v návrhu náležite zohľadňujeme. Zavezujeme členské štáty konať, ale ponecháme to na členské štáty, aby sa rozhodli, aké opatrenia chcú prijať. Myslím si, že som zareagovala na veľkú väčšinu otázok. Ďakujem za pozornosť. Right, thank you very... Ďakujeme pekne. Predpokladám, že niektorí e, si tu aspoň značia tie vystúpenia, a aby sme to potom mohli odovzdať spravodajcovi. Tento totiž nie je, aby reagoval lehota na pozmiace hrby prší na budúci pondelok 17. februára na poludnie. Musíte teda si privstať, aby ste to stihli. A je mi ľúto, že to musím hovoriť ja, ale požiadali ma, aby som vám pripomenul, že Pozmeňovacie návrhy musia byť iba v jednom jazyku vzhľadom na problémy s časovým rámcom, e, teda je veľmi malo času na celé pracovanie a preto sa môžu pozmeňovacie návrhy predkladať iba v angličtine. Je mi ľúto. Týmto sme teda uzavreli tento bod na programe. Prejdeme k výsledkom prebiehajúcich trojstranných rokovaní, konkrétne k balíčku inovačných investíciách. Pán Ransdorf má slovo. Thank you, Chair. Um, uh, until now we had... Ďakujem pekne. Doposiaľ prebehla jedna schôdza v rámci trialógu a Všetky doterajšie rokovania prebiehali v zásade hladko, všetky prekážky sa nám podarilo prekonať. Aj ďalej nasledovalo technické stretnutie a vo svojej správe Eurostars 2 spomínam dve technické ťažkosti a obe sa nám podarilo vyriešiť. Eh, teda to posiaľ sme nezaznamenali žiadne ťažkosti. Predpokladám, že sa to posunie do pléna a tam sa to schváli. Ďakujeme pekne. To sú vynikajúce správy. Chce sa prosím niekto vyjadriť? Alebo doplniť to? Keďže mlčíte, predpokladám, že nie. Týmto sme uzavreli aj tento bod na našom programe. A ešte vám musím oznámiť, že ďalšia schôdza výboru ITREP prebehne 24. februára, pondelok v Štrasburgu. A myslím, že naša záverečná schôdza pred volebnou prestávkou bude 17. 18. marca. Ďakujem vám všetkým za účasť a týmto sme uzavreli našu dnešnú schôdzu. Dovidenia, pekný víkend.